Good afternoon. Dear... Dobrý deň, kolegovia. Ničoho nie je dosť. Začíname s ďalšou časťou schôdze. Konkrétne máme na programe vypočutie o digitálnej agende. Respektíve v útorok sme mali vypočutie o digitálnej agende. Bolo to rozsiahle vypočutie a teraz máme na programe piatu časť našej schôdze. No, hovorí sa, že o niekoľko mesiacov toho vraj bude ešte viac, čo sa týka práce. Takže to je naozaj perfektné. Naša téma znie možnosti interoperability pre Európske orgány verejnej správy, podniky a občanov. Viete, ak je dôležité venovať pozornosť tejto téme. Chcem privítať našich rečníkov. Chcem sa e, vám poďakovať v mene výboru ITRE za to, že ste prijali pozvanie na tomto vypočutí. Potrebujeme poradenstvo odborníkov. Niektorí z nás sú tiež e, síce zbehli v odborných oblastiach, mali na starosti napríklad digitálnu agendu že vo svojich členských štátoch, ale predsa je dôležité vypočuť si aj vás. Výbory IMKO a LIBE sú pridruženými výbormi v tejto téme, ktorá sa týka dnešného vypočutia. A poslanci výborov IMCO a LIBE boli tiež pozvaní na to vypočutie. Možno niektorí prídu aj neskôr. Spravodajcovia z výborov IMKO a LIBE boli tiež eh, pozvaní. Jeden z nich, eh, spravodajca výboru LIBE, nebude prítomný, ale spravodajka z výboru IMKO bude prítomná. O 16.30 by sme mali uzavrieť toto vypočutie. Máme teda k dispozícii zhruba hodinu a pol. A na začiatok chcem dať slovo nášmu spravodajcovi z výboru ITRE, aby predniesol úvodné slovo a potom spravodajkyňa z výboru IMKO, potom komisia a informácie o prípadových štúdiách, jedna z Portugalska a druhá z Polska. Takýto bude program nášho vypočutia. Takže najskôr dám slovo spravodajcovi pánovi e, Zoriňovi. Chcel by som opäť prečítať e, názov Riešenie o interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov. Modernizácia verejného sektora. Nech sa páči, drahý priateľ. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať za to, že môžeme absolvovať toto verejné vypočutie. Je to veľmi aktuálna téma. A aj celé toto vypočutie je mimoriadne dôležité. vo svojich úvodných slovách nebudeme približovať eh, aktuálne znenie správy. Chcem skôr poukázať na niekoľko najrelevantnejších bodov v tomto kontexte. Ako už povedal pán predseda, digitálna agenda je jedna z najvýznamnejších tém hnacích motorov spoločne s energetickou transformáciou, eh, ktoré môžu pomôcť Európe zvýšiť e, svoju konkurencieschopnosť, e, zvýšiť rast a tiež e, tvorbu pracovných miest. A preto digitálna agenda sa vníma ako priorita. Investície do digitálnej agendy preto sa považujú za dôležité z dôvodu flexibility a taktiež v rámci využitia priamých zahraničných investícií. E, toto je dôležité vnímať ako súčasť kontextu rozvoja celej spoločnosti, pretože ak vzniknú zlé základy domu bez hľadu na to, aký materiál použite pri stavbe domu, celé sa to zrúti. Takže vaše normy, vaše základné princípy ak sú postavené na silných základoch, tak e, je na budúcnosť celého projektu. Cieľmi tohto programu sú jedna kontinuita, aby sme nadvezali na to, čo prebiehalo v predchádzajúcich programoch a zároveň sa musia otvoriť nové formy postupu, teda technologické zmeny. Žijeme v rýchlo meniacej sa dobe. Nemôžeme teda premerhať túto príležitosť spojiť tento program e, s touto dynamikou rýchlo sa meniacej doby. Digitálna agenda sa vnímala ako odborná téma, ale v súčasnosti investície do tejto oblasti sa musia vnímať e, ako politická téma. Niektoré návrhy, ktoré prekladám, dúfam, že kolegové podporia, pomáhali mi v nich aj tenevi spravodajcovia, ako aj komisia. Keď sme však pracovali na týchto návrhoch, bolo nám jasné, že do toho chceme zapracovať e, o mnoho jasnejšie politické posolstvo, pretože popisujeme oblasť uplatňovania digitálnej agendy v najbližších desiatich rokoch. Musíme čo najlepšie využiť e, skúsenosti z minulosti a taktiež musíme získať podporu celej spoločnosti, musíme zvyšovať povedomie verejnosti o význame týchto programov a taktiež e, o jeho potenciáli, o potenciáli tohto programu. Nemôže sa to týkať len prázdnych slov verejnej správy, Musíme naozaj presvedčiť občanov o význame a zároveň musíme znižovať mieru administratívne záťaže, byrokracie, chceme vytvárať synergie, podporovať partnerstva a snažiť sa o predchádzanie zlyhania v otázkach administratívy a štátnej správy. E, ešte stále veci nie sú dotiahnuté úplne do konca, musíme Napríklad aj z tohto vypočutia si odniesť e, ponaučenia. Komisia nám priblíži semantiku. Budeme mať zhruba predstavu, aký model štátnej správy chceme vybudovať. A potom bude e, snaha poňať to v praxi čo najreálnejšie. Niektoré úpravy verejnej správy e, sa budú upravovať podľa e, návrhov komisie, a v iných prípadoch sa bude postupovať mimo fungovania e, komisijného rámca. Prostriedky, ktoré vložíme do týchto projektov, buď prinesú konkrétne výsledky, alebo neprinesú. Ja ako spravodajca spolu s tieňovými spravodajcami chcem využiť tieto príklady, napríklad aj z Portugalska. Ehm, máme už konkrétne eh, príklady od roku 2007, a čo sa týka dostupnosti týchto systémov. Teraz sme naozaj eh, vo vedení a náš predseda Pedrozo e, toto tiež podporuje. Ďakujeme pekne. Pani Lisa Jakonsári teraz e, vystúpi ako e, zastupkynia výboru IMKO. Srdečne vás vítame. Pani Jakonsári, nech sa páči. Ďakujem. Láskavo si tie sluchadla, budem totiž hovoriť po fínsky. S veľkým potešením som si všimla, že e, v poslednom vydaní e, časopisu Der Spiegel e, zastupoval teda vystupovali zastupcovia najväčšieho odborového hnutia a tvrdili, že tento rok si stanovili za tému digitalizáciu. To je podľa mňa veľmi dôležitý signál, že sa spúšťajú diskusie úplne iným spôsobom. Doposiaľ totiž digitalizácia E, sa považovala za veľmi odbornú tému, e, za ekonomickú tému, ba dokonca za akúsi matematickú, algoritmickú otázku. Ale vôbec to nie je pravda. Digitalizácia v skutočnosti je nová priemyselná revolúcia, ktorá zmení úplne všetko. Zmení to, ako sa pracuje, zmení, zmení samotného človeka, zmení kultúru, e, zmení taktiež rozdelenie príjmov. Je dôležité, aby Európsky parlament zareagoval na tieto výrazné zmeny a naozaj reaguje tak, e, že v priebehu e, tohto ledného obdobia, konkrétne na začiatku výbor IMCO mal rozšírené svoje právomoci a v mandáte výboru IMCO je aj vnútorný trh a digitalizácia. Myslím si, že ochrana spotrebiteľa je veľmi relevantná v kontexte digitalizácie, tak aby e, tento proces e, tejto novej priemyselnej e, revolúcie naozaj mohol byť spustený v plnej miere. Žiaľ, naša spolupráca um, trošku bola zaseknutá zhruba pol roka. Teraz sa musíme veľmi ponáhľať a toto náhlenie našťastie je trošku zmiernené tým, teda e, je spôsobené tým, že do konca tohto roka sa plánuje zataviť financovanie niektorých projektov, teda musíme to naozaj veľmi rýchlo rozbehnúť, e, tento nový program. Podľa mňa je veľmi dôležité, že e, na tomto procese priemania demokratických rozhodnutí sa zúčastňuje parlament vo všetkej svojej sile, taktiež rada spoločne e, rokujeme, diskutujeme o návrhu komisie tak dlho, ako to len bude treba. Nenecháme e, sa týmto pocitom náhlenia sa e, nejako priviesť k nejakým unáhľadným rozhodnutiam. Tento návrh bude mať vplyv na verejnú sféru, taktiež na pôsobenie operátorov, ale taktiež na vnímanie spotrebiteľov a predovšetkým na spolufungovanie všetkých týchto faktorov. E, vo výbore IMCO, kde som ja spravodajkyňa, sa bude venovať pozornosť najmä vplyvom týchto programov na spotrebiteľa a taktiež na to, do akej miery budú ovplyvňovať aj iných aktérov. Nebudem teraz spomínať e, otázky iného odborného charakteru, ale spomeniem napríklad e, otázky, ktoré sa týkajú priamo spotrebiteľov, ako sa to napríklad priamo dotkne E, táto digitálna priepas ľudí, ktorí sa síce narodili v tomto svete, teda ako keby v dnešnej dobe, ale cítia sa veľmi vzdialení dnešnému dianiu. Musíme sa snažiť o to, aby sme prekonali túto digitálnu priepas. Chcem sa poďakovať e, spravodajcovi za výbor ITRE. E, ďakujem aj vám, pán predseda, za to, že ste zorganizovali toto vypočutie. Ja s veľkým nadšením čakám teraz na to, aké prípadové štúdie si tu dnes budeme môcť prezrieť. Ďakujeme. Vieme, že váš výbor, výbor IMKO, sa veľmi aktívne zapája do e, tejto správy, pretože na základe pravidla 54 môžete ovplyvňovať, a to dosť výrazne, aj výsledok našej práce a našu konečnú správu. Teda ďakujeme ešte raz, že ste prišli. A teraz nasledujú dve prezentácie od Európskej komisie pani Gertrud Ingestadt, ktorá je riaditeľkou v Digital Business Solutions za Európsku komisiu a pani Margarida Abekasis, ktorá je riaditeľkou oddelenia pre riešenia interoperability v Európskej verejnej administratíve. Obe z vás zastupujete generálne riaditeľstvo Digit v Európskej komisii. Chcem vám dať slovo, zvolte si, v akom poradí to prednesiete. Žiaľ, nemáme pre vás obe viac ako 15 minút. Budem to prezentovať iba ja. Aha, tak to by ma bolo stačilo aj 10 minút. Dobre, Kolegyňa mi potom pomôže s otázkami. Pokúsim sa dodržať tento čas. Spolupracujeme na komisii veľmi dobre, tak predpokladám, že mi dovolíte prezentovať e, to aj mne samej, hovorí pani Gestáde. Ďakujem pekne, vážení poslanci, vážení spravodajcovia. Ďakujeme za pozvanie, veľmi nás teší, sme veľmi poctení, že tu dnes môžeme byť. Aj my e, sa s veľkým zaujímavým pozeráme e, na vaše návrhy a tiež nás zaujímajú vaše reakcie na naše návrhy. E, čo sa týka samotného návrhu, neskôr e, k politickému kontextu, približujem vám to tak e, zhruba aspoň verejný sektor je kľúčovým aktérom v európskej ekonomike a taktiež je súčasťou riešenia finančnej krízy. E, vieme totiž, že takmer viac ako polovica e, HDP v EÚ je vytvorená vo verejnom sektore a verejný sektor predstavuje 25 celkovej zamestnanosti v EÚ. Verejné obstarávanie predstavuje 19 HDP v EÚ a každý krok na ceste k elektronickému obstarávaniu môže ušetriť obrovské prostriedky v členských štátoch. Teda toto je len jeden príklad toho, aké e, je to naozaj dôležité. Kompetencie v oblasti e, verejnej správy, čo sa týka Európskej komisie, nie sú obrovské, ale existuje niekoľko iniciatív, ktoré priamo ovplyvňujú alebo nepriamo ovplyvňujú tento sektor. Môžem napríklad spomenúť e, stratégiu EU 2020, ďalej jednotný digitálny trh, také digitálnu agendu pre Európu, tak ako to už bolo spomenuté taktiež výročné správy o raste, Európsky semester, a taktiež modernizácia európskej verejnej správy. E, neustále e, sa snažíme o zefektívňovanie e, európskej administratívy. Prečo vôbec si zvoliť interoperabilitu? Na to, aby sme dokázali vyriešiť aktuálne výzvy, musíme prispôsobiť pracovné postupy vo verejnej správe novým zásadám. Zásady sú to bežné, často sa o nich hovorí. Jednak um, princíp iba raz, eh, tak aby bolo potrebné iba raz odovzdať svoje údaje eh, verejným orgánom, aby sa potom mohli odovzdať ďalej ostatným inštitúciám a taktiež jednotné kontaktné miesta, kde je možné kontaktovať eh, rôzne pracoviská. Iba cez toto jedno kontaktné miesto taktiež um, okamžité spustenie procesov v digitálnej forme, aby osobných a fyzických kontaktov bolo čím ďalej tým menej, taktiež e, kombinácia rôznych druhov služieb, aby bolo možné prepojiť rôzne registre, taktiež transparentnosť všetkých transakcií po verejnej správe. No, to si vyžaduje um, prvný prístup k údajom a k službám a taktiež otvoriť verejné údaje ako zdroj informácií pre občanov a pre podniky, aby sa to vnímalo ako hodnota pre podniky vytvárať nové služby a výrobky následne. Na to, aby verejná správa mohla tieto všetky atribúty splniť, musí rozvíjať synergie medzi inštitúciami. Synergie sú naozaj veľmi silným pojmom v tomto kontexte a taktiež musia uvoľniť dáta v jednotlivých sektoroch, taktiež zdieľať rôzne služby a riešenia a taktiež uskutoční zjednodušenia na ministerstvách táto snaha o zjednodušovanie naozaj je e, veľkým motom aj u nás v komisii mimochodom. Interoperabilita je čoraz e, dôležitejšia napríklad aj v politickej agende v EÚ sa čoraz viac e, spomína pojem interoperability v mnohých oblastiach. Je taktiež veľký záujem v novom kolegiu komisie o tento program 34 členských štátov majú interoperabilitu stanovenú ako jednu zo svojich politických priorít a taktiež šefovia štátov a vlád v členských štátoch taktiež uznávajú význam interoperability pre modernizáciu verejnej správy. Teda záleží na interoperabilite. Chcem vám ukázať príklad rôznych ekonomík, ako sa to môže v praxi prejaviť. To, čo vidíte na tejto stránke, možno nevidíte to podrobne, je to dosť um, malým písmom znázornené, ale v každom prípade to dokazuje, že interoperabilita je kľúčom k lepšiemu fungovaniu verejných služieb. O čo viac budú prepojené tieto služby, o to menej občan bude musieť e, tráviť času v kontakte s verejnými inštitúciami. A tento čas e, sa môže samozrejme vrátiť iným spôsobom do produktívnej ekonomiky a tým sa bude produkovať viac HDP. Tento príklad, ktorý tu ukazujeme a znázorňujeme, dokazuje, že úspory vychádzajúce z tabuliek Svetovej banky pre produkciu HDP na hodinu. To je taký ten základný index a meradlo, o ktoré sa opierame. Ak občan robí za hodinu 10 transakcií v kontakte s verejnou inštitúciou a každá transakcia trvá zhruba 30 minút, potom je strata v HDP v Belgicku takmer 2,35 miliardy, vo Francúzsku 12,8 miliardy. Na to, co sa často zabúda, musíme s tým teda niečo urobiť. Aké sú s tým spojené výzvy? Prečo sa nám nedarí dosiahnuť pokrok, keď vieme, aké sú s tým spojené zisky? Napríklad vo Švédsku, ja poznám túto krajinu mimochodom najlepšie, je to najlepšie, e, najvýkonnejšia krajina, čo sa týka rozšírenia interoperability. 93% domácností má napojenie na internet. E, čo sa týka jednotlivcov, ktorí by využívali internet v kontakte s verejnými orgánmi, tam sa to znižuje na 72%. A dokonca viac sa to znižuje na 46%, e, keď hovoríme o verejných inštitúciách ktoré potom kontaktujú jednotlivcov a zasielajú mi rôzne formuláre. Teda infraštruktúra sama o sebe nestačí ehm, ani snaha digitalizovať všetko nestačí. Musíme prejsť na úroveň interoperability, inak totiž to nebudeme schopní uzavrieť e, tento kruh na to, aby sme e, mohli vytvárať také e, systémy, ktoré budú fungovať, musia byť nastavené na to, aby dokázali fungovať interoperabilne. Ehm, Teraz e, teda prechádzame k programu ISA na druhú. Máme už interoperabilitu stanovenú ako prioritu už dlho, ale uvedomili sme si e, v minulosti, že si vyžaduje mnoho viac úsilia, teda ako postupovať ďalej v budúcnosti, ako nadviazať na predchádzajúce programy a ako to posunúť e, do novej éry. Máme program s jediným cieľom a síce tak ako jeho predchodca. Aj tu je cieľom zjednodušiť efektívnu interakciu cez hraničnú aj cez sektorálnu medzi európskymi verejnými eh, správami a taktiež medzi týmito eh, jednotkami štátnej správy a taktiež medzi občanmi a podnikmi. Eh, poprvýkrát teraz sú spomenutí konkrétne, konkrétne explicitne aj občania teda tieto programy majú rozvíjať také riešenia interoperability, ktoré budú podporovať eh, výmenu informácií medzi jednotlivými jednotkami administratívy, ale taktiež eh, aj medzi občanmi a podnikmi, ktorí sú nepriami príjemcovia. Teda tento rozsah sa mierne rozšíril v porovnaní s aktuálne platným programom. Nový program, tak ako jeho predchodca, E, chce pomenovať, vytvoriť a potom spustiť také riešenia interoperability, ktoré budú nekonečne využiteľné aj pre ostatné európske inštitúcie a taktiež pre národné orgány a, verejnej správy. Taktiež sa tým umožňuje poskytovanie elektronických služieb verejnej správy a taktiež sa tým podporí činnosť európskych inštitúcií, ako sa aj skonsoliduje a rozšíri pôsobnosť aktuálne platného programu a taktiež e, tento e, pilotný program bude e, fungovať ako akýsi inkubátor pre riešenia, aby sa zabezpečilo lepšie prepojenie s aktuálnym platným a budúcim programom. Hlavným cieľom tohto programu sú aj ďalšie podporné ciele tak ako vidíte na tejto stránke, e, udržiavanie a využívanie už existujúcich možností interoperability e, cez sektorálne, tak ako je to teraz v rámci ISA, taktiež e, vývoj nových cez sektorálnych a cezhraničných riešení interoperabilného charakteru, taktiež vyhodnocovanie implikácií IKT v procese schváľovania legislatívy Európskej únie, tak aby sa čo najskôr zachytili nové aplikácie v rámci ISA, taktiež pomenovanie nedostatkov v legislatíve, ktoré narúšajú interoperabilitu. A tu sa posúvame už e, do e, budúcna, do krokov, ktoré by mali nasledovať, taktiež zriadenie, udržiavanie a zlepšovanie um, referenčnej architektúry EIRA a taktiež e, udržiavanie EI kart. Aj toto je nový prvok. A taktiež ehm, vyhodnocovanie a podpora fungovania už existujúcich ehm, modelov, ako aj vývoj nových e, spoločných e, štandardov. To je tiež nový prvok, e, taktiež vývoj takých mechanizmov, ktoré budú neustále merať výhody interoperability. A tu sa opäť posúvame to, ako postupovať ďalej v budúcnosti, čo možno ešte chýba, čo by sme mali napraviť. Teda, ako uh, môžeme monitorovať a vyhodnotovať tieto programy? Myslím si, že je dôležité pokračovať monitoring, monitorovaní a výsledky monitorovania potom budú eh, publikované na internete, takže veľmi ľahko eh, budete mať tým prístup a takisto budú obsahovať aj konečné vyhodnotenie, ktoré potom bude eh, vyslané parlamentu. Sú tu potom ukazovatele, ktorým sa meria výsledky programu. A Takisto máme úplný zoznam ukazovateľov, aj budeme mať osobitný ukazovateľ pre viaceré kľúčových, eh, kľúčových facilitátorov um, interoperability, takže nám na tom veľmi záleží, aby sme priniesli výsledky a v program Defin eh, takisto eh, financovaný na báze kvantifikovateľných výsledkov plus kvantifikovateľných aj dôsledkov a to je, na to kladieme veľký dôraz a rozpočet a trvanie programu je 5 rokov, 2016-2020 je to plne v súlade s viacročným finančným rámcom má bálku vo výške 131 miliónov, ktorá je viac menej rovnaká ako dnes, len je to rozložené na viaceré roky. To bude 26 miliónov ročne. A posledný slajd mojej prezentácii to trošku zhrňa všetky tie faktory, ktoré by sme chceli zdôrazniť a to, že potrebujeme zabezpečiť vysokú mieru spolupráce medzi jednotlivými správnymi službami a orgánmi. Musíme z, z, zjednotiť, zosúľadiť aj výsledky, takisto musíme čo najviac zdieľať a zdroje takisto potrebujeme jasný rámec pre tieto riešenia a to by malo byť rovnaké v celej únii. Tiež vždy musíme sledovať ten veľký obraz, ten holistický prístup, kam sa chceme dostať a čo tým chceme dosiahnuť. Takže inými slovami musíme to vidieť holisticky, aby sme videli tú celú interoperabilitu v celej EÚ a napokon musíme takisto využiť viaceré nástroje, ktoré potom budú slúžiť ako páka pre e, dosiahnutie výsledkov. A chcela by som ešte povedať, že v rámci nového kolégia, komisii je tam teraz veľký priestor, lebo kolegium sú, e, zdôrazňuje spoluprácu a my to vieme, že to má byť na úrovni služieb, ale vieme, aké máme z, z našich kontaktov s komi, s kontakt členskými štátmi tiež niekedy máme pocit, že komisia sa nie vždy dostatočne jasne vyjadruje a nie všetky veci sú jasné, preto sa treba e, stretávať so všetkými príslušnými službami, ktoré sú zapojené do tejto iniciatívy. Všetko, čo sa týka organizácie vo verejnom sektore, aby bolo jasné, že spoločne predstavíme spoločné ciele, aby nám bolo jasné, že my koordinujeme a máme prichádzame s jednotným spoločným posolstvom. Prepašte, že som už trošku dlhšie vystúpila, než som pôvodne mala v pláne. E, ďakujem pekne, hovorí predseda, za vašu vynikajúcu prezentáciu a teraz prejdeme hneď e, k jednotlivým prípadovým štúdiam. A máme tu e, osobitnú poradkyňu pani Anabelu Pedroso z Deloitte Consultores bude predkladať portugalskú prípadovú štúdiu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Dobre popoludne, dámy a páni, a ďakujem pekne za to, že mám túto možnosť eh, Podeliť sa som i o to, čo sme urobili v prípade interoperability, v prípade stratégie e-government pre Portugalsko a tiež, aby som vám povedala niekoľko um, úvah z tohto programu. Ďakujem pekne. Takže prvý slajd, ktorý je cestovná mapa, vám ukazuje stratégiu Portugalska v oblasti eh, elektronického vlády, verejnej správy a Vlastne to sa začalo ešte v tej koncom 90. rokov, vtedy sa to nazývalo eh, Citizen Citizenship stroje generácie a vlastne sa to dodnes nezastavilo a táto stratégia mala osobitnú úlohu a to malo obrovský dopad na to, že kde sa Portugalsko dostalo na prvé miesto v oblasti elektronických služieb vládnych. A my sme vlastne postupne to rozširovali 2003-2004, mali sme e, to, navzájom sme teda mohli sa pracovať aj s ostatnými členskými štátmi na tej stratégii a dovolte aby som povedal, že táto možnosť vzdielania a informovania sa navzájom, to je veľmi dôležité, pretože toto mi v prípade Portugalska umožnilo urobiť niečo, čo bolo v rámci projektu, ktorý o chvíľku popíšem, mám naozaj vzácnú spoluprácu s kolegami z Belgicka, sme sa veľa naučili, aby sme neurobili priveľa chýb. Takže myšlienka, keď členské štáty sedia spolu za stolom a vzdielajú si nápady, tak aby sme predchádzali chybám, to je naozaj veľká príležitosť, takže ja som za to vďačná kolegom. Po druhé by som chcela hovoriť o úspechu v histórii elektronickej eh, štátnej správy a my sme, vieme, aké ťažkosti sú pri technického organizačného charakteru pri vybudovaní jednotlivých eh, štruktúr interoperability Čiže ak úspech našej stratégie mal svoju praktickú stránku, bez toho by nebolo možné pochopiť jednotlivé ťažkosti pri zavádzaní jednotlivých e, častí štruktúry, technické, organizačné, semantické, právne otázky. Všetko toto bolo v tzv. E, občanských preukazoch. E, Prečo? Pre, pretože No, to, to malo to svoj osobitný charakter, to vyplýva z ústavy, to znamená, že tam musí byť jedna databáza, ktorá obsahuje informácie o občanoch a táto výzva, ktorú všetci rešpektujeme, to nám spôsobilo, že sme využili jedné z najnámejších e, portugalských technologických možností a využiť interoperabilitu, to bol zázrak, ktorý, to bol projekt, ktorý niektorí považovali za nemožný, alebo že to bude len nejaký zázrak. A doteraz sa nám podarilo zosúľadiť náš rámec národnej interoperability spolu s európskou architektúrou a to bola veľmi dôležitá chvíľa, aby sa nám podarilo všetko dať do jednej databázy. A takže nakoniec tá časť, ktorá ktorá predstavila najväčší problém, to sa týkalo semantiky a E, samotného riadenia či vedenia toho. To boli veľké výzvy, ale potom, keď sme toto vyriešili, tak došlo dostavil sa úspech a viac ako 9 miliónov občianských e, preukazov v podobe karty elektronickej bolo rozdaných a preukaz, potvrdilo sa, že je možné robiť to lepšie. Ale dosť veľa sme si vytrpeli, kým sme si zaš, všetkým sme sa vlastne poučili z našich vlastných chýb. Niektoré z podobností, ktoré, sú tu niektoré podobnosti a prvá vec, e, čo sme sa poučili, bolo, že treba zmeniť myslenie. Čiže to, čo si myslíme, že je lepšie pre druhých, že to je presne to, čo by sme mali chcieť. To, to netreba, nemôžno podliehať. Ja keď som sa stretávala s kolegami z iných členských štátov, každý bol iný, každý má svoje vlastné špecifické problémy a presne tak to je. Mali pravdu, mali svoj vlastný jedinečný systém, ale z našej strany bolo dôležité pochopiť, že byť skromný, byť ochotný robiť e, kompromisy, byť dostatočne odolný a nikdy sa nezdať toho, čo chceme dosiahnuť. Druhá lekcia bola, nech je to všetko jednoduché, pretože zložitosť projektov niekedy bola taká strašne zložitá alebo taká veľká, že niekedy tie projekty jednoducho vám prerastli cez hlavu. Takže najdôležitejšie je zabezpečiť jednoduchosť a dokázať tú e, jednoduchú koncepciu. To, bola dôležit, to boli dôležité lekcie, čo sme sa poučili. Potom je treba e, identifikovať rozdiely, určiť ich presne, e, kde sú a potom posledná lekcia tá bola najhoršia, tá sa týkala tej semantiky, teda keď sme prijímali informačný systém, bolo to jednoduché. Preložili sme si veci, a stalo sa to normou a od tejho, toho dňa už sme o tom neuvažovali. Ale ľudia, to je úplne iná, iný príbeh. Aj teraz, keď hovoríme, každý z vás ma počúva a vníma moje slova podľa e, svojej vlastnej interpretácie. A také kľúčové slova, ako je flexibilita, pružnosť, e, komunikácia, prioritizovanie, to sú slova, ktoré sú mimoriadne dôležité pre výzvy, ktoré prináša takýto nástroj. A keď o tom hovorím, dovolte, aby som vyjadrila svoj názor k slovu i sa využívam slova podpredsedu komisie, pretože s nimi absolútne súhlasím. Roky práce na interoperability a už teraz je treba, aby e-government preukázal výsledky a je treba sa sústrediť na verejnú správu, ale je treba zabezpečiť, aby to bolo, aby to bolo prínosom pre občanov a e, podniky. A preto ja sa dívam na problém ISA a ISA 2 ako príležitosť prepojiť jednotlivé bodky, zabezpečiť tú kontinuitu a zároveň to využiť ako príležitosť e, urobiť určité prestávky, určité prerušenia a kde môžeme veci inovovať. Dnes je ISA dedičom obrovského množstva vedomostí za 20 rokov práce. Čo sa s tým dá robiť? využiť údaje, otvoriť údaje, zavádzať nové slova, ktoré vytvárajú nové dilemy, áno, ale je nevyhnutné, aby sa tam nepretržite zavádzali. Mali by všetky tieto nástroje, metodológie, mali by byť decentralizované a byť využívané len vládami, alebo môžu byť príležitosťou, aby sa na to človek díval aj iným spôsobom, pretože bariéry, pred ktorými dnes stojíme, tie sú prakticky rovnaké ako v minulosti a E, aké sú ťažkosti s implementáciou cezhraničných služieb, tie sú ťažké sú tam veľké ťažkosti a my musíme preskúmať nové biznis modely, nové možnosti, nové experimenty a otvoriť dvere aj ďalším aktérom. Nedostatok trvalej udržateľnosti je ďalším problémom. Čo sa stane s projektami, ktoré síce boli úspešné, ako e, EIR a podobne, čo sa stane s nimi, keď už prestanú byť pilotnými projektami? Kto ich potom ďalej vezme do svojich rúk, alebo budú len naďalej v centralizovaných rukách členských štátov? Sú tu otázky, na, o ktorých za 2 musí vedieť. A preto ja vidím ISA 2 ako novú možnosť. Nový, je treba zabezpečiť logistický prístup, sústrediť sa na konsolidáciu a osobitne využívať to ako nástroj pre otvorenú štátnu správu vládu. To sú práve tieto inovatívne metódy, ako môžeme vrátiť tieto investície v podobe služby pre občanov a podniky. A napriek tej dohode, ktorá je medzi členskými štátmi, že sa treba sústrediť na ISA 2 v verejnej správe a interoperabilite, je nevyhnutné priniesť novú stratégiu. A tam trošku začať inak rozmýšľať, keď naozaj veríme v to, že tu existuje potreba otvoriť e, i elektronickú štátnu správu voči spoločnosti. A v závere si by som chcela povedať, že myslím si, že IZA2 je dobrým a nemehnutým nástrojom pre vzdielanie technológie a technologické vzdielanie medzi členskými štátmi, preto tu hovoríme aj o týchto príležitostiach. A ciele projektu, vrátanie e, inkubátora riešení alebo premostovanie riešení, práve to je dôležité a to povedie k novým normám a k novým e, otvoreným zdrojom. A takisto podpora takých projektov, ako je napríklad e-sense, aj keď je to komplexná vec, je to obrovský dážnik pre množstvo rôznych projektov. To je... A potom ďalšia vec je proaktivita v komunikácii s členskými štátmi a so spoločnosťou. Sústredte sa, nezabúdajte, že bez ohľadu na to, čo robíme a na akú, v ktorom riaditeľstve, krajine alebo kde, všetko sa musí sústrediť na ciele, ktoré môžu pomôcť e, vytvoriť pracovné miesta, zvýšiť kvalitu života a prosím vás, predovšetkým šťastie, či šťastný život pre všetkých Európanov využite zjednodušovanie, využite technické nástroje, aby ste si mohli zjednodušiť komplikovaný bežný život. A snažiť sa obísť tie veľmi komplikované byrokratické postupy pomocou eh, elektronických eh, tej správy a takisto je treba zabezpečiť ochranu údajov a v neposlednom rade otvorenosť. Ja verím tomu, že keď tam zahrnieme partnerov z tretieho sektora, mimovládne organizácie a podobne, toto je určite kľúčom k úspechu a ISA 2 môže byť mostom pre prepojenie viacerých vrstiev spoločnosti a využiť to, čo už existuje v pilotných projektoch a rozšíriť to do ďalších projektov, ktoré sa týkajú sociálnej ekonomiky a sociálnych inovácií veci. A toto, vážení kolegovia, dámy a páni, znamená práve ten most medzi tou elektronickou správou a otvorenou štátnou správou. Takže toto predstavuje tú zmenu myslenia, ale zmeniť myslenie je možné a keď to bude fungovať pre nás, prečo by sme to nemali vyskúšať? Ďakujem pekne. Predseda. Ďakujem pekne. Takže myslím, že po vašej prednáške sme už úplne presvedčení, že toto je ten najlepší postup. Takže my vám ďakujeme za tento vynikajúci príklad. A teraz by sme dali slovo pánovi Románovi Dmovskému, aby predniesol tú druhú prípadovú štúdiu. Je to tajomník ministerstva pre verejnú správu a digitalizáciu z Polska. Dal by som mu slovo na 10 minút. A na druhej strane požiadal by som kolegu podpredsedu výboru, pána Miroslava Ransdorfa, vo výbore ITRE, aby so mnou si vymenil miesto a predsedal schôdzi do konca. Môžeme Niekto tu musí sedieť za predsedníckým stolom. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Šanovní państwo, to... Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, je pre mňa veľkosťou, že tu môžem dnes medzi vami byť. Som vám ďačný, že ste ma pozvali. Vážené dámy, vážení páni, sme svedkami priemyselnej revolúcie. Zmena, ktorej motorom je inteligentné využívanie údajov. A čoraz viac odvetví hospodárstva, napríklad energetika, komunikácie, e, umožňujú stať sa lídrom vďaka inteligentnému využívaniu údajov. Úloha administratívy je zabezpečenie podmienok pre digitálne hospodárstvo. No a okrem tých administratívnych úloh, najmä dostupnosť digitálnych verejných služieb a taktiež znižovanie nákladov za a štátnu správu za, za administratívu. Aby sme tieto cele dosiahli, je potrebné urobiť veľa vecí, veľa, splniť veľa úloh a ja by som chcel predstaviť niekoľko z nich. Na jednoduchých príkladoch ukázať, ako sa v Polsku staviame k úlohám, ktoré sú zviazané s implementáciou interoperability. Vo všeobecnosti možno povedať, že jednými z najdôležitejších činností v tejto oblasti by sa mali týkať likvidácii digitálnych bariér e, riešiť otázku, otázku cezhraničnú a taktiež aj medzisektorovú medzi štátnou správou, biznisom a obyvateľmi. Ďalšia dôležitá úloha to je budovanie dostupných e, verejných služieb, myslím tým dostupných v digitálnej oblasti. A ďalšia dôležitá úloha to je sprístupnenie verejných údajov. No a na záver, taktiež veľmi dôležitá úloha znižovania nákladov fungovania verejnej správy. Najdôležitejšou úlohou budovania interoperability zdá sa budú úlohy na európskej úrovni, kde budú dôležitejšie než vnútroštátne opatrenia. A dobrým príkladom je implementácia nariadenia, ktoré sa týka elektronickej identifikácie a dôveryhodných služieb EIDAS. Toto e, nariadenie bude musieť implementovať každý členský štát. Cieľom tohto nariadenia je garancia bezpečnej elektronickej identifikácie No a implementácia bude čerpať z efektov z jedného z projektov, ktorý bol zrealizovaný v rámci ISA. Mám na mysli projekt STORK. V ňom boli vypracované isté prototypy, ktoré boli otestované v, prax, otestované v praxi. Boli vypracované modely, ktoré podľa mňa budú veľmi napomocné a budú využívané pri príprave posledných riešení, keď sa bude implementovať nariadenie EIDAS prípade všetkých členských štátov si myslím, že bude potrebné e, pracovať vo viacerých oblastiach. Jedno z nich bude úprava e, vnútroštátnych právnych predpisov, čiže isté legislatívne úlohy. Ďalej sú tu nové riešenia, ako napríklad elektronická pečať, tieto riešenia bude potrebné implementovať na novo. A tretia skupina úloh sa týka e, upravenia existujúcich riešení tak, aby sme na záver získali identifikačný mechanizmus, ktorý bude be- bezproblémovo využiteľný na území celej EÚ a nebudú existovať e, hranice, nebudú existovať bariéry na úrovni hraníc. vyzerá to tak, že zácným zdrojom informácií pri implementácii tohto nedenia budú normy, referenčné modely, ktoré boli vypracované v rámci programu ISA. Hovoril som teraz o európskej úrovni a chcel by som uvieť teraz v tejto chvíli niekoľko príkladov, ktoré sa viažu s implementáciou riešení v Poľsku. Ako som už hovoril, jedným z, jednou z dôležitých úloh je sprístupnenie verejných e, služieb e, na digitálnej úrovni a najdôležitejší je ten prístup k verejným databázam. V Polsku máme okolo 600 databáz, čo je priveľa a je ťažké si predstaviť, že by sme vytvorili systém, ktorý by sprístupnil všetky tieto údaje. Našli sme takéto riešenie. Vypracovali sme analýzu, na základe ktorej sa ukázalo, že stačí, keď bude prístupných okolo 100 údajov, ktoré sa nachádzajú iba v niekoľkých databázach a na základe týchto možno vyriešiť takmer všetky úlohy týkajúce sa obyvateľstva. A v tomto smere chceme túto úlohu vyriešiť. Chceme vybudovať taký, takú, takú databázu údajov na, ktoré, ktoré budú čerpať iba z tých naozaj niekoľkých najdôležitejších databáz. Ďalšia veľmi vážna úloha, najmä v kontexte toho, čo som hovoril na začiatku, že údaje sú zásadné pre hospodárstvo a dajú sa verejné údaje e, zopätovne používať. Štátna administratíva e, na, pre svoje potreby si obie, využíva expertizu, ale aj údaje rôzneho typu. A pokiaľ takéto údaje boli zaplatené z verejných fondov, bolo by vhodné tie údaje maximálne využiť. A z toho sa dia vyplynula myšlienka opätovného využitia údajov. Čiže e, najčastejšie je poskytnutie týchto údajov často zadarmo pre mimovládne organizácie či podniky, ktoré na základe týchto údajov môžu budovať nové výrobky, nové služby. V poľskom prípade je hlavnou výzvou tá, to množstvo údajov, ktoré sú prístupné pre úrady. No a preto je dôležité pracovať na viacerých, e, vo viacerých sférach. Na jednej strane sú to informačné a promočné údaje alebo reklamné údaje, na druhej strane chceme vytvoriť špecifický zákon, v ktorom sa bude špecificky vysvetľovať, aké sú zásady a regulácie opätovného využívania údajov. Ďalšou dôležitou, ďalším dôležitým prvkom je, je sprevádzkovanie e, špecifického internetového portálu, na ktorom bude možné nájsť všetky údaje, ktoré sú prístupné v rámci verejnej správy. keď budeme vytvárať takéto interoperabilné e, riešenia, nesmieme zabúdať ani na finančný aspekt. Dôležité je, aby tieto nové systémy prispievali k znižovaniu nákladov fungovania verejnej správy. Hlavná myšlienka programu ISA, čiže no- normalizácia, je najlepším riešením tejto úlohy. Taktiež je možné túto úlohu riešiť na trošku nižšej úrovni, na úrovni konkrétnych riešení, konkrétnych informatických produktov. V Polsku existuje niekoľko takýchto sfér, kde boli vypracované isté systémy, ktoré je, sú prístupné, je možné, aby ich rôzne sféry administratívy využívali. Napríklad je to bezplatný elektronický podpis – pre obyvateľov aj úradníkov, to je tzv. dôveryhodný profil. Vypracovali sme systém elektronického zasielania dokumentov medzi úradmi. Táto platforma už je hotová. Všetky úrady ju využívajú bezplatne. Potom je tu verejná správa, ktorá má systém obehu elektronických dokumentov, ktorý vypracovali jej zamestnanci a tento si môžu taktiež úrady e, zadarmo inštalovať. Vo všeobecnosti implementácia interoperability v praxi je veľmi komplikovaný proces, pretože si vyžaduje zmeny v mnohých administratívnych sférach a funguje na viacerých úrovniach a preto je dôležité, aby sme využili všetky možnosti na to, aby sme tieto zmeny propagovali, aby sme ľudí motivovali k tým zmenám. V Poľsku uskutočňujeme túto reguláciu na niekoľkých úrovniach. Taký, si soft law sú odporúčania. Ministerstvo eh, a digitalizácie vypracovalo akési overené postupy, ktoré odporúčame Tie by mali byť využívané pri projektovaní a budovaní nových digitálnych informatických systémov. Čiže to je naozaj soft law, meké právo, mek- odporúčanie. Potom máme iné právne mechanizmy. Veľmi dôležitým prvkom strategického programu, ktorý sa nazýva program uh, integrovanej in, uh, interoperability krajiny, je budovanie nových e, mechanizmov interoperability do celej štruktúry e, štátu, administratívnej štruktúry štátu. Ďalšia oblasť, kde chceme mať vplyv, je finančná sféra. V Poľsku v tejto chvíli existuje program e, Digitálne Polsko a tento program je určený uh, na riešenie úloh, ktoré majú dočinenia s digitalizáciou štátu. Hovorí sa tam aj o e, širokopásmovom internete, o novodobých digitálnych službách, o digitálnych kompetenciách a jedným z hlavných prvkov, jedným z hlavných kritérií, ktoré e, je nutné splniť na získanie financovania v rámci tohto programu je e, splnenie niekoľkých povinností, ktoré promujú isté mechanizmy e, zachovania m, mm, interoperability. A to je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Movsky, Bola to veľmi zaujímavá prezentácia. Ja situáciu v Poľsku poznám, sme susedia, ja som z Českej republiky, takže viem, že niektoré mnoho zo skúseností z vašej krajiny môžu byť pre, presunuté aj do susedských krajín. Chcel by som povedať, že táto prezentácia ukázala, nakoľko je dôležitá decentralizácia. Je veľmi problematické centralizovať všetky funkcie interoperability. A chcel by som povedať, že keď som študoval históriu manažmentu, musím povedať, že prvý vzorec, ktorým sa riadili mnohí ďalší e, špecialisti, bol centralizovaný systém riadenia e, v amerických železniciach. Po tomto vývoji sa ukázalo, že to nie je vždy uplatniteľné a postup informatických technológií nám umožnil tento sektor de- decentralizovať. Domnievam sa, že takto bude aj v budúcnosti. Tá decentralizácia bude pokračovať a spôsobí, že systém bude efektívnejší a výkonnejší. V tejto chvíli dám slovo pánovi Zoríňovi, ktorý je tu medzi nami. Je to veľmi zodpovedný človek, pretože je štvrtok popoludní a on si plní svoju úlohu spravodajcu, takže nech sa páči, máte slovo. Obrigado, senhor presidente. Ďakujem, pán predseda. Na začiatku vypočutia som už slovo mal a prezentáciu, ktorú sme si vypočuli, naozaj sa dostala k podstate veci a mm, hovorila o niektorých výzvach, ktorým čelíme. Pán predseda, ak to tak môžem povedať, nemôžeme pokračovať s tak takým administratívnym modelom, aký používajú americké železnice. Samozrejme, potrebujeme decentralizáciu a práve preto musíme hovoriť rovnakým jazykom. Nové technologické nástroje a interoperabilita umožnia e, rozhodovanie na miestnej úrovni a umožňa tiež agregáciu týchto rozhodnutí. Počuli sme o poľskom príklade, o databázach, počuli sme podobný príklad e, takéhoto typu činnosti z Portugalska. A ja by som teraz rád povedal, že pani Petros je konzultantkou pre e, súkromného sektora, predsedala Portugalskej agentúre pre modernizáciu, čiže je to naozaj taktiež e, zamestnankyňa štátnej správy, bol, bývalá zamestnankyňa štátnej správy, ktorá má naozaj vysokú kvalifikáciu. V Portugalsku sme mali ústavný problém, pretože nie je možné v Portugalsku mať jediné identifikačné číslo. Museli sme riešiť viacero identifikačných čísel v viacerých databázach a vďaka interoperabilite boli tieto všetky spolu schopné e, komunikovať. Bol som tu, aby som počúval. Myslím si, že to je možn- moja najväčšia úloha ako úloha spravodajcu. No a čo mne chýbalo, bola informácia o tom, ako bude tento program interoperabilný v rámci spoločnosti. Pretože hovorili sme o technickej interoperabilite, ale musíme tieto programy aj prepojiť naozaj na širokú spoločnosť. Taktiež by som chcel povedať o neformálnych diskusiách, ktoré prebehli s, s zástupcami komisie. Tieto stanoviska boli naozaj veľmi hodnotné. No a vzhľadom na to, e, aj tie prezentácie, ktoré sme si vypočuli, dokazujú, že veci sa zlepšujú a to je presne to, čo chceme dosiahnuť. Isté musíme sa zaoberať tým, kto čo urobí, musíme sa, sa sústrediť na e, súdržnosť a rozdelenie úloh. Uspokojenie podnikov a občanov musí z tohto vyplývať. To je pravda. Ale musí to byť naozaj explicitné. Nestačí to len kde tu spomenúť, musí to byť explicitné. Anabela povedala, nemôžeme e, E, byť presvedčení o tom, že vieme, čo ľudia chce, chcú, musíme si to od nich vypočuť, musíme vedieť naozaj, čo chcú. Myslím si, že sme doteraz urobili toho dosť a myslím, že práve teraz nadišiel čas, aby sme robili tento ďalší krok. Ďakujem za zhrnutie. V minulosti Portugalci objavili oceán. Možno, že aj pán Zoriňa teraz objaví tajomstva interoperability. Ja zvyčajne hovorím, že Portugalsko v minulosti objavilo e, oceány a teraz sa snaží e, riadiť cloud, oblaky, poeticky povedané. Pán Sari bude ďalším e, rečníkom, pretože on je spravodajca výboru IMCO. Pani Sari, opravuje sa rečník. Ten. Ďakujem. Ďakujem za veľmi zaujímavé prezentácie. Tento portugalský príklad bol naozaj vynikajúci. aj čo sa týka občanského preukazu, aj celkovo pokrokovosti ich systému. E, takmer by sa mi žiadalo opýtať sa zastupkyne komisie, keďže e, toto ISA na druhu je zatiaľ ešte vo veľmi abstraktnej polohe, je tam ste veľmi slubných, eh, mnoho plánovali ale ešte stále je to iba teoreticky. Aké praktické kroky chcete prijať tak, aby digitálna infraštruktúra eh, sa rozvíjala? Alebo je to tak, eh, že dôjde k takým technologickým zmenám, ktoré sa ešte vôbec nedajú ani popísať? Možno, keďže ste odborníci, môžete aspoň predvídať, ako by sa to mohlo potom rozvíjať. A potom, keď si vezmeme do úvahy, že občania v EÚ, konkrétne 10 z nich je analfabetov, čo sa týka technických zariadení, e, tak aby, e, nevznik, aby nevznikol dojem, že sa z nich stanú akési siroty, že budú úplne izolovaní. Sú tu teda ľudia, ktorí nemajú počítače, ktorí e, nedokážu zručne využívať tieto technické zariadenia. Ak by sa teda dospelo k tomuto elektronickému fungovaniu, verejných služieb, ak by sa každý jeden prvok tejto služieb elektronizoval, ako títo ľudia budú vlastne môcť, e, tak povediať, žiť. Napríklad e, v Estónsku sú príklady toho, že starší ľudia dostávali rôzne školenia, ale predsa museli by si napokon kúpiť počítač a to je dosť e, veľký krok. Isté, že sú si spojené rôzne iné otázky bežného života, nie len spustenie týchto projektov. E, myslím, že s tým súvisí aj aspekty, ktoré sú mnoho bližšie bežnému životu občanom, občanov. The next speaker will be Mr. Bonny. Ďalej pán Bonny. E, ďakujeme pekne pani Akonsári. E, táto negramotnosť v Európskej únii je veľmi závažným problémom Je to veľmi relevantné aj v južnej časti Európe, tieto demokratické revolúcie, ktoré pomohli prekonať e, tento nedostatok z minulosti. The, uh, the next speaker is a shadow reporter of uh, e, EPP. Thank you very much, Mr. Chairman. Pán Bonny, Myslím, že všetko, e, čo bolo treba povedať, e, už zaznelo. Nie je teda jednoduché nejako ešte doplniť e, plodne. Toto stretnutie chcem sa poďakovať aj spravodajcom, aj pani Vedroze, pani Domovskému za ich prezentácie a za to, že nám ukázali, ako môžeme riadiť interoperabilitu vychádzajúc z priorit, tak ako v Polsku, a taktiež snahe využívať rôzne elektronické riešenie, tak ako v Portugalsku. V oboch prípadoch obaja rečníci povedali, že je potrebné zamyslieť sa nad otvorenou e, formou štátnej správy. Myslím, že dnešná prezentácia komisie bola naozaj vynikajúca, pretože v minulosti sme diskutovali o témach interoperability v súvislosti s programami a nemali sme to ako isté technické riešenie, ale v súčasnosti aj vďaka tomuto vypočuťu lepšie chápeme, že tu je len o technické riešenie, nejde to len o techniku, o technické vybavenie. Je to naozaj kľúč fungovania digitálneho jednotného druhu a taktiež je to kľúčové pre nové modely demokracie a otvorené formy stravovania. Preto by bolo vhodné, keby aj poslanci Európskeho parlamentu sa o mnoho viac zapájali e, do týchto programov interoperability, aby viac šírili povedomie o týchto programoch v svojich členských štátoch. Ak dovolíte, mám len e, niekoľko, jednu, dve malé otázky. ako programy ESA a konkrétne kroky sa dajú porovnať s potrebami, ktoré by mali riešiť v Portugalsku, v Polsku a v iných členských štátoch eh, porovne s tým, eh, čo sa očakávalo. A druhá otázka, aké legislatívne medzery podľa vás existujú, keď hovoríme o potrebe hĺbšej interoperability, pretože v prezentácii komisie uh, Eh, sa spomenul eh, tento táto medzera v legislatíve bolo by hodné, keby sme eh, si uzrejmili, kde presne táto medzera existuje a potom neskôr v ďalších fázach, keď budeme pracovať na tomto balíku ďalej, sme sa snažili vypracovať nejaké legislatívne zmeny v snahe napraviť tieto medzery. Myslím, že tieto zmeny by mohli byť súčasťou napríklad e, e, balíčko o digitálnom jednotnom trhu, e, ktorý sa nedlho bude prezentovať. Ďakujeme pekne. Pán Bony. A teraz za liberálov vystúpi pán Tojrer, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Najskôr sa chcem poďakovať za toto vypočutie, za informácie, ktoré sme sa dozvedeli. Keď sa hovorí o interoperabilite, tento pojem zahrňa rôzne prvky jednak e, v rámci jednotlivých členských štátov. Tam ide najmä o to, či európska verejná správa v členských štátoch naozaj zodpovedá e, digitálnej dobe a taktiež vzniká otázka, kde je v tento procese úloha Európskej únie a Európska únia sa musí ujať svoje úlohy iba ak ide o cezhraničné ehm, formy interoperability v rámci celej EÚ medzi českými štátmi. Mali by sme si teda ujasniť, v čom spočíva tá európska pridaná hodnota. Nedá sa teda predpokladať, že všetko automaticky bude právomoci Európskej únie. Keď e, to však analizujeme podrobnejšie, vidíme, že v otvorenom európskom vnútornom trhu naozaj je potrebné prijímať legislatívne návrhy na európskej úrovni, inak e, bez týchto rámcových podmienok sa to nebude naplniť v praxi. Parlament sa e, rozhodol, že výbor ITRE sa bude venovať otázkam technológie a nie otázkam bezpečnosti dát Myslím však, že je to prejavom politickej schizofrenie, ak to chceme oddeliť, tieto dva aspekty. Ja totiž poznám mnohých občanov, ktorí sú otvorení väčšej digitalizácii, ale chcú si byť istí, že s ich dátami sa bude nakladať zodpovedne, že nebudú zneužívané. Keď si to porovnáme napríklad s legislatívou v USA, tam sú potrebné zabezpeky, že e, údaje amerických občanov sa nebudú zneužívať mimo e, zemia USA, pričom európske občania takéto záruky nemajú. Ak naozaj chceme dosiahnuť e, ten prelom, naozaj musíme vyriešiť tento problém ochrany údajov v Európe. Myslím, že v tomto koncepte je to naozaj zásadné a musí sa to spomenúť. Chcem sa opýtať, či naozaj je otázkou technických eh, parametrov, či môžeme zlepšiť fungovanie štátnej správy na elektronickej úrovni, alebo či ide o regulačný aspekt. Dnešná diskusia napokon eh, dokazuje, že isté rámcové podmienky predsa len budú potrebné na to, aby celý tento proces vôbec mohol eh, byť spustený. Myslím, že tu v Európskom parlamente Európska komisia má veľkú podporu. Sme zvedaví, do akej miery sa nám podarí e, dosiahnuť pokrok aj v rokovania s členskými štátmi. Ďakujeme. Možno za hranicami e, bude všetko to riziko, pretože tam prebieha digitálna revolúcia. a musíme sa tomu venovať. Pán Maragal za zelených, nech sa páči, ako te nevyspravodajca? Ďakujem, pán predseda Júci. Ak dovolíte, len celkom stručne dnes, eh, potom čo sme si vypočuli prezentáciu komisie, aj našich odborníkov. Eh, naozaj musím povedať, že som ešte hm, viac nadšený týmto projektom, teda srdečná vďaka všetkým zúčastneným. E, sú to naozaj veľmi pozitívne výhľadky do budúcna. Keby som mal zadefinovať, e, čo očakávam od ISA na druhu, povedal by som, e, že nechcem, aby bolo potrebné vypracovať ISA na tretiu, pretože sa nám podarí konsolidovať celý tento koncept, že budeme úplnou špičkou a že to bude úplne bežné a už nebude potrebné vypracovať ISA na tretiu. Týmto sa nebude musieť tento koncept ani nejako ďalej obhajovať. Isté, že bude sa to musieť správnym spôsobom udržiavať a spravovať, bude na to potrebný vhodný základ, e, priestor na zlepšovanie a tak ďalej. ale mala by vznikať e, akási kultúra a vš- mala by sa všeobecne využívať e, toto nové zriadenie v Európe. Pani Pedroso, vy ste eh, vo svojej prezentácii eh, spomenuli, že je potrebné veci zjednodušovať, že nie je hodné veci komplikovať. Ja naozaj s vami súhlasím. V najbližších eh, týždňach a mesiacoch um, budem spolupracovať aj s pánom spravodajcom Zoriňom ak dovolíte niekoľko poznámok, neviem, či sa to už uvádza v texte. Podľa mňa ten program by mal obsahovať jasne zadefinované ciele, aj e, všeobecné a konkrétne. Potom by sa to malo doplniť o e, ďalšie rôzne faktory e, cestovnej mapy. Toto by mali byť teda tie milníky, podľa ktorých by sme to mali štrukturovať, potom do toho zakomponovať aj ďalšie E, kroky. Ďalej po druhé, program musí splniť to, mm, čo sa tu spomenulo, mali by sa e, konsolidovať koncepty a, a tak je tiež je potrebné vyhrať bitku semantiky. E, to si bude vyžadovať vyjasnenie istých pojmov, teda všetko to, čo s tým súvisí ďalej po tretie. Poprvne povedané, musíme si ujasniť, či je všetko reálne, čo sa v texte popisuje. Podľa mňa by sme sa mali sústreďovať na spoločný rámec, aby vznikli spoločné pravidlá, štandardy, predpoklady, A ešte ďalšia dôležitá vec. Všetky tieto konkrétne e, riešenia teda pravidlá pre štátnu správu a tak ďalej. Ehm, všetko by to malo byť e, ujasnené. Musím zdôrazniť ešte raz, že prezentácie boli naozaj mimoriadne zaujímavé. Možno by sme to mali rozšíriť e, aj pre obsahy e, internetu, túto interoperabilitu. Možno by sa to mohlo preniesť aj e, na túto oblasť ďalej. Po štvrté, nezachytil som to, ale je to dôležité. Program by mala obsahovať a je už dosiahnuté pokroky, taktiež výsledky iných e, programov, napríklad ISA, teda tí, na ktoré nadvezuje napríklad e, rozsiahle pilotné projekty, tie predsa existujú. Taktiež je tu je to program Essence, musíme to v plnej miere využívať, to, čo sa už dosiahlo. Teda bude tu potrebná istá miera koordinácie a tie základné stavebné bloky sa budú musieť vo väčšej miere využívať. E, je tu totiž tendencia veci príliš opakovať. Mali by sme využiť to, na čo nadvezujeme a taktiež si uvedomiť možno, aké sú prekážky ďalšieho pokroku. Som si istý, že sa nám to podarí. Ďakujem. Ďakujeme. A druhá časť nášho dnešného stretnutia sa bude venovať ďalším rečníkom. Začne Blanko López. Muchas gracias. Quiero agradecer el trabajo que ha realizado el ponente. Ďakujem spravodajcom aj za informácie z tohto vypočutia. Sa chcem poďakovať. Myslím, že sa úsilie sústredilo na komunikáciu medzi inštitúciami, ale chýba tu taký e, trochu sociálny pohľad bude sa to musieť zohľadniť vo fungovaní verejnej správy tak, aby bolo možné prekonať priepasť v digitalizácii. Vychádza to z mm, samotného ústredia európskych zmluv. Komisia to tak trošku zanedbávala, podľa mňa. Ja na to ešte poukážem aj v pozvoniacom návrhu, ktorý sa chcem predložiť, ale chcel by som e, to zvorazniť, čo považujem za najdôležitejšie. A síce musíme čeliť demografickej výzve aj z pohľadu verejnej správy. E, propagácia technológií, informačných aj komunikačných, interoperabilita môžu a musia naozaj zohrávať úlohu pri prekonávaní prekážok eh, s cieľom zefektívniť činnosť verejnej správy podnikov aj občanov. A to bez ohľadu na konkrétne podmienky eh, daného občana alebo podniku. Verejná správa musí prispieť k prekonávaniu týchto prekážok v digitalizácii, najmä na územiach, eh, ktoré sú najviac postihnuté starnutím obyvateľstva. A preto to musíme zohľadniť aj dodržiavanie práv občanov, aj práv na ochranu údajov. Ďakujeme pekne pani Kala z mene Alde. Ďakujem. Ja mám niekoľko otázok, ak dovolíte, ktoré chcem položiť kyniam komisie. Hovorili ste o o tom, čo je nové a čo pochádza z ISA z minulosti. Ja sa chcem opýtať, aké ponaučenia si berieme z, z skúsenosti z ISA a taktiež eh, a aký je podiel financovania medzi jednotlivými prioritami, ako sa toto zmenilo konkrétne v porovnaní s ISA. A moje ďalšie otázky e, sa týkajú vzťahov s členskými štátmi. Chcem sa opýtať, či ISA 2 na druhu bude môcť podporovať regionálne iniciatívy a taktiež projekty s potenciálom poskytovania paneurópskych riešení a taktiež ďalšia téma, e, ktorá sa popisuje v predbežnej správe pôsobenie medzi členskými štátmi ako by v tomto e, mohlo pomôcť využívanie e, programu IS a na druhú, teda čo môžu napraviť členské štáty. Ďalej, čo sa týka metodiky, ako program a na druhu bude prepojený s inými programami a ako zapadá do novej hierarchie komisie a ktorý komisár bude mať na starosti tento program ktoré DG a taktiež ako sa to bude prejavovať e, na iných e, programoch a službách, tak aby sa plnil rámec európskej interoperability. Ďakujem. Ďakujeme. V tejto časti poslednou rečníčkou bude pani Dalíza SAD. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. A ja sa chcem poďakovať všetkým rečníkom. Podarilo sa vám totiž vyvolať istú formu nadšenia pre túto tému a taktiež e, sa chcem poďakovať pánovi spravodajcovi. Hovorím teraz v mene e, skupiny SAD z výboru LIBE, pretože som tenevou spravodajkyňou vo výbore Libe za skupinu SAD pre túto tému. Hovoríme tu o informáciách pre občanov, taktiež o e, skvalitňovaní služieb pre občanov, ale taktiež hovoríme o spokojnosti a taktiež e, o ochrane. Súvisia s tým, e, máme dve témy, na ktoré chcem poukázať, ak dovolíte. Najväčšou obavou nás, e, socialistov demokratov výbore LIBE je najmä to, že v súčasnosti neexistuje harmonizácia v súvislosti s ochranou údajov v EÚ a sú tu odlišné pravidlá v súvislosti s so záväzkami členských štátov v oblasti ochrany údajov. To znamená, že v súčasnosti je tu nepomer medzi štandardmi, ktoré sa uplatňujú v jednotlivých členských štátoch. A takáto situácia zjavne nemôže zabezpečiť plné fungovanie interoperability aj vzhľadom na to, že e, základy interoperability spočívajú v tom, že musia platiť rovnaké kritériá pre všetky členské štáty. Domnívam sa, že toto sa musí naliehavo riešiť a napraviť a preto tu volám po rýchlom schválení balíčka ochrany údajov, pretože e, tento balík je už zaseknutý na rade príliš dlho a Európsky parlament už čaká veľmi dlho na to, aby mohol začať rokovania v trialógu, tak aby boli e, normy ochrany údajov naozaj rovnaké. Myslím, že by to bolo prospešné pre občanov, pre podniky a aj pre verejný sektor. Ešte posledná e, téma. A kroky sa budú monitorovať v rámci implementácie KPI e, e, to dá aj komisii páky v rámci monitorovania a sledovania tohto procesu, ale taktiež je potrebné sledovať, aby firmy, ktoré budú predkladať návrhy, musia presne určiť, e, ako presne chcú opatriť ochranu údajov. Toto by sa malo zdôrazňovať najmä v súvislosti s krokmi, ktoré budú využívať nejakým spôsobom osobné údaje našich občanov. Ďakujeme pekne, ďakujeme za to, že ste spomenuli túto tému o ochrane údajov, pretože sa venujeme eh, v Európe v parlamente ochrane údajov, ale ja sa domnievam, že nedostatočne prispievame k plneniu eh, cieľov ochrany údajov. Teraz, ak dovolíte, prečítam vyhlásenie môjho, mojej kolegyne v mene GUE, Marisy Matiaš, ktorá je tieňou spravodajkyňou. Možno bude lepšie dať však slovo odborníkom namiesto toho. Možno dáme slovo expertom, aby e, odpovedali na otázky. Začneme Európskou komisiou. Pani Gertrud Ingestát, nech sa páči. Ďakujem pekne, aby som teraz hneď e, dal slovo Margarite, pretože takže madame Abakazis. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem Gertrud. Ja sa teda pokúsim vyjadriť niektorým z bodov, ktoré tu, alebo z veci, ktoré tu dnes odzneli tejto miestnosti. Predovšetkým pani Jakonca síce už odišla, ale e, môžem začať e, jej vystúpením. Ten program ISA 2 jeho hlavným účelom bolo vybudovať základy, tak ako aj povedal pán Corinho. Čiže my v podstate budujeme základy na ktorých potom môžu iní pracovať a budeme pracovať na ďalších veciach e, súvisiacich s administratívou. Takže my budujeme e, určité mosty, ktoré nám umožňujú potom budovať riešenia. Napríklad bol tu tam ten aspekt, ktorý tu bol spomenutý. Myslím si, že to bolo spomenuté aj počas programu ISA a budeme na tomto pracovať aj naďalej. keď budú veci prijaté v parlamente. Na, semantika napríklad. Nemôžeme nič e, zaviesť bez toho, aby sme sa dohodli na tej semantike. A mali by sme aj osobitný dôraz venovať dosiahnutie dohody medzi sektormi, pretože ľudia v rovci rovnakého z toho istého sektoru rozprávajú, zrozumejú si z hľadiska semantiky a rozumejú si aj slovám, ale pokiaľ ide o iné sektory, tam naraz už nerozumejú tak. Takže toto je jeden dobrý príklad, kde vlastne programa, program ISA 2 a ISA a ISA 2 na druhu je dôležitý, aby sa spájali rôzne skupiny spoločnosti a dosiahli sa na rovnakej terminológii rovnakej sematike. A my sme už aj určité úspechy dosiahli. A akceptovali už aj členské štáty. Nechceme ale žiadne, žiadne siroty, ani tento digitálne odvyčlenovanie či oddelovanie to, čo bolo zadefinované a špecifikované s pomocou členských štátov, to samo o sebe ešte neprispieva digitálnej rozdeleniu, ale to prispieva hľadaniu riešení, ale nejakým spôsobom nebránia tomu, aby sa zavádzali opatrenia, ktoré by potom vzali do úvahy tých, ktorí nie sú napojení na internet. Takže nie je tu protirečenie medzi týmito dvomi. My môžeme zavádzať riešenia pre väčšinu populácie alebo populáciu, ktorá má digitálne vzdelanie a zároveň budeme brať do úvahy osobitné potreby tých, ktorí nemajú e, takéto digitálne vzdelanie a možnosti. Takže to treba vziať do úvahy. A ako sa teda tieto veci No už môžeme napríklad Európska rámec pre interoperability, to bolo špecifikované e, s Európskou komisiou, že tu nebolo, nebo, nemalo to mandatórny charakter, čiže nemali členské štáty žiadne transponovacie povinnosti. E, transponovalo to 23 členských štátov a iste to zodpovedá e, jednotlivým členským štátom, každý je iný. Ale existuje tu spoločná vízia, spoločný prístup či spoločná koncepcia medzi 24 členskými štátmi v niečom, čo nebolo povinné. Ja si myslím, že to je práve dobrý príklad toho, kde sa koná na rovnakej úrovni, kde sa používajú rovnaké metódy a prístupy, ale to ešte neznamená, že každá jedna časť toho je absolútne rovnaká potom legislatívne medzery a technické problémy, regulačné problémy. Isté je tu vec, ktorá už, o ktorej sa diskutuje aj v kontexte digitálneho spoločného trhu, je dátum tej stratégie a toho rámca, aby brali do úvahy príslušné um, poučenia a, z, a osvedčené postupy z jednotlivých členských štátov. A tu máme referenčnú architektúru európskej interoperability, čo tiež bude predmetom tejto, tohto oznámenia. Čiže my musíme mať plný balíček, úplný stratégiu, referenčnú architektúru, všetko, čo je súčasť, to je, čo tvorí tento návrh, ktorý je na stole. ochrana údajov a jej potreby. To sa spomína v, osobitne v návrhu, že program ISA 2 má do úvahy jednotlivé princípy legislatívy ochrany údajov. Takže toto je niečo, čo je ako princíp v súčasnom návrhu. Toto vš- keď som aj toto povedala, zároveň treba povedať, že my zároveň poskytujeme špecifikácie, semantiku, jednotlivé tie stavebné bloky, ktoré sa používajú pre stavanie jednotlivých a budovanie jednotlivých riešení. A v konečnom dôsledku zodpovednosť za túto ochranu údajov je potom v samotnom uh, podniku, podnik, ktorý musí dodržiavať eh, predpisy, ktoré sa týkajú ochrany údajov, čiže tí, ktorí budú využívať jednotlivé tie stavebné bloky, tie takisto budú musieť eh, dodržiavať eh, legislatívu v oblasti ochrany údajov. Aj tú legislatívu, ktorá je na stole firmy, ktoré navrhujú kroky, len také malé objasnenie, čiže kroky, ktoré sa predkladajú pre problém ISA, aj problém ISA 2, tie by mali sledovať rovnaký prístup a tie predkladajú členské štáty a ich správy, aj služby komisie. Takže my nedostávame návrhy priamo z firiem podnikov. A to je návrh, ktorý je na stole. Ten sa týka postupu. A postup je taký, že potom e, jedna komisii, aby predkladala kroky jednotlivým štátnym orgánom a službám jednotlivých členských štátov, to nemusia byť veci, ktoré sa týkajú priamo konkrétnych regiónov, že by sa to týkalo priame financovanie niektorých samozpráv, krajských samozpráv, ale E, tieto kroky alebo tieto aktivity môžu využívať regionálne samozprávy a ešte záverečná pripomienka všetko, čo sa vy, vykonáva prostredníctvom tohto programu, je k dispozícii všetkým členským štátom, a všetkým príslušným správam či samozprávam, pretože tu existuje spoločná platforma. Tá spoločná platforma obsahuje už výsledky programu ISA z hľadiska špecifikácií, rámcov, ale aj z hľadiska tých e, riešení, ktoré boli vyvinuté pomocou programu ISA a ja tu môžem špecifikovať či identifikovať e, jeden konkrétny prípad, e, Európska občianská iniciatíva, toto podporil program ISA a bolo to potom opäť využité vo všetkých iniciatívach, ktoré e, využili potom organizátori. Takže všetky tie občianske iniciatívy opätovne používajú ten software online získavania údajov, ktorý vlastne vypracoval, sa vypracoval počas programu ISA. Predseda, ďakujem pekne. Teraz budeme pokračovať pani Arabelo Petrozo, ktorá je z Portugalska. Vy ste nám predložili portugalskú prípadovú štúdiu, teraz máte slovo. Ďakujem pekne. Počúvala som poctivo každého rečníka. Dovolte, aby som sa dotkla len troch vecí, ktoré sa týkajú možno toho, tej otázky, že ako budeme riešiť, alebo či môžeme riešiť problémy. Čo, aký bol môj dojem z programu ISA? Je presne taký, ako spomenuli niektorí z vás, že to bolo príliš komplikované, technické, príliš orientované zo strany členských štátov, same, same do seba sa dívali a to stále tu dokola odznievalo. Čiže čo ako sa z toho dá urobiť niečo, čo bude reagovať na potreby občanov? Čiže tie technické otázky, normy, tie ochrana údajov, PTI a podobne, to by mali byť jednotlivé tie bloky opatrení, ale zároveň, verateľné bloky, ale zároveň niekedy zabúdame, na čo to vlastne je a na čo to existuje. Keď nie, budeme pripravovať ISA 3, je treba zaviesť do praxe novú kultúru, ktorá sa začne dívať na to, čo sme urobili, čo by sme mali robiť a vytvoriť niečo pre jednotlivé členské štáty. Niekedy je tu otázka, že aká je úloha komisie, aká je úloha členských štátov. A keď sa snažíme túto transpozíciu pripraviť z toho pohľadu na členského štátu. Snažíme sa to robiť regulatorným spôsobom, ale nerobíme to takým e, kultúrnym spôsobom, alebo z tej kultúrnej stránky. Takže niekedy je tam práve tento problém, že to, čo sa deje tuto, je veľmi dôležité, ale členské štáty to dostatočne nepocitujú a nerozumajú presne, čo tu robíme. A majú, myslia si, že my máme len veľmi veľa peňazí a oni sa necítia byť toho súčasťou. aby to bolo pre nich nejakým spôsobom hmatateľné. Tretia vec, ktorú som chcela zdôrazniť, je, že ja si myslím, a to je niečo, o čom som diskutovala aj v minulosti e, veľa s Margaridou, pretože už na tom pracujeme chvíľu. A otázka vždy je rovnaká, že keď sme na schôdach a máme zástupcov členských štátov, tak niekedy je tu e, taký dojem, že e, nie je celkom zhoda, keď sa členské štáty dohodli, že otázka interoperability by mala ostať e, len na medzivládnej dohodne. Naozaj to tak mysleli, že sa to nebude týkať spoločnosti iba vlád, iba toho elitného klubu? To je predsa trošku sebecké. Myslenie by sme preto zasobcami ľudí a preto, a takto som napokon poňala aj vo svojej prezentácii, e, využila som e, pojem otvorenej e, formy stravovania ako pojem, ktorý naozaj je veľmi relevantný v našej činnosti, je tiež otázka ochrany súkromia taktiež všetky ďalšie prvky, ktoré s tým súvisia, ale inklúzia podľa mňa nie je dostatočne obsiahnutá v tomto dokumente. Ďakujeme. Ďalej nasleduje pán Musky za Polsko. Vy máte ministerstvo digitalizácie. Ste natoľko šťastný, že takéto vy možnosti máte. Bardzo. Ďakujem. Zdá sa, že tá diskusia sa veľmi zaujímavým spôsobom mm, rozvíja, ale taktiež sa vďaka nej ukazuje, koľko veľa sfér je prepojených s budovaním digitálneho sveta. Možno, že je málo zdôraznená téma e, digitálnej izolácie. Je, dôležité je, aby sme na to nezavodli. Keď budeme rozmýšľať nad novodobými službami, ktoré budeme e, formovať, aby sme nezabudli na to, že nevšetci majú takú motiváciu, aby sa chceli učiť a čerpať z digitálnych technológií. Ale ja som si istý, že nám technológia môže pomôcť, pretože digitálne systémy sú stále zrelšie. Každodenne môžeme používať systémy, ktoré napríklad rozoznajú reč. Čiže stále viac a viac prirodzenejším spôsobom sa ľudia kontaktujú s digitálnym systémom. No ale je dôležité, aby sme na tieto veci nezabúdali. Aby sme okrem školení pripravovali také riešenia, ktoré tým izolovaným ľuďom umožnia e, oboznámiť sa s digitálnymi systémami. No a taktiež je dôležité, aby sme nie celkom zatvárali analogové papierové úrady, pretože pre takéto osoby by tu stále, ktoré e, sa neorientujú dobre v digitálnom svete, mala existovať možnosť No ďalšia vec, teraz formuje, ktoré riešenia by mali byť realizované centrálnym spôsobom a ktoré nezávislé. Mne sa zdá, že centralizácia má význam iba pri zavádzaní noriem, nastavovaní pravidiel. A tu by sme mali k situácii pristupovať tak, že všade, kde, ne, kde neprítomnosť noriem môže zabrániť výmene, cezhraničnej výmene informácie, tak tedy musíme zaviesť centrálnu reguláciu častokrát vo veľmi presnej forme nariadení. No ale pokiaľ takéto riziko neexistuje, tak som samozrejme za to, aby sme e, e, umožnili úplnú slobodu, aby tie zainteresované subjekty e, si vybrali svoje vlastné najvhodnejšie riešenie. V niekoľkých eh, vystúpeniach sa eh, objavila otázka ochrany osobných údajov. Eh, tejto téme sa venuje viacero výborov a orgánov. No ale keď hovoríme o budovaní digitálneho trhu, je dôležité, aby všetky otázky, ktoré sú s ním zviazané, boli brané do úvahy. Tu mám ďalší návrh, ktorý sa týka dôlež- ďalšej dôležitej témy a to treba opäť zohľadniť a to je konkrétne Eh, internetová bezpečnosť alebo bezpečnosť internetu, pretože dnes eh, zdá, že sa prakticky už ani nehovorí o tom bez toho, aby sa tvorili moderné systémy bez toho, aby sa zohľadnili práve tieto problémami a to je výzva, ktorá je absolútne každodenného charakteru, a týka sa úplne každého, každého systému, osobitne verejných systémov, ktoré sú otvorené široko pre obyvateľstvo, ale sú k dispozícii tým pádom aj pre hekerov. Takže akým spôsobom zabezpečiť eh, tak, aby sme mali minimálnu úroveň eh, bezpečnosti, ktorá zabezpečí bezpečný internet. Ďakujem pekne. <clears throat> Thank you. Predseda. Teraz teda tá záverečná korunovácia roz rozpravy bude pána Karlosa Coriňa. Ehm, máte, myslím, 5 minút dispozícii. <coughs> Ďakujem pekne, pán predseda. Nuž, e, táto výmena názorov, táto diskusia e, bola veľmi zaujímavá, veľmi užitočná. poukazuje na to, že tu pracujeme vlastne na bežnom spôsobe a riešime vlastne um, z, z zachodu problémy. Spravodajcovia už majú pred sebou prvý návrh s aj príslušnými pozmeňujúcimi návrhmi a my sme už sa ustanovili na, uzhodli na kalendári Čiže je teraz e, mesiac e, na priestor na preskladanie pozmeňujúcich návrhov a, a ja ich budem brať samozrejme do úvahy. Takisto aj to, čo odznelo počas dnešnej diskusie. Máme harmonogram vo výbore IMCO aj vo výbore ITRE. Tieto kalendáre jednotlivých oboch výborov sú synchronizované. A výbor LIBE ešte predstaví um, pozmeňujúce návrhy, ktoré sa budú týkať ochrany osobných údajov a bezpečnosti internetu, tak ako povedala aj naša kolegyňa. Musíme zabezpečiť um, celý ten balíček prác nad ochranou údajov. A tie pozmeňujúce návrhy, ktoré boli ozhlámené doteraz, aj keď viem, že ešte na niektorých sa teraz pracuje, tak e, tieto pozvodnice návrhy sú v súlade s tým, čo tu odznelo. Čiže je tu inkluzívna spoločnosť 1, 2, 3, 5, 7, 9, 15. To sú pozvodnice návrhy, ktoré e, sa týkajú tejto témy na sociálnej inklúzii boj proti digitálnym podvodom, znižovanie územných prekážok, bariér. Takisto tu máme pozmeňujúci návrh číslo 8, spoločná semantika. Margarita o tom hovorila, že my budeme za, zaručovať tie základ, tie, ten základ, tie foundations a tie jednotlivé tie tehly či tie stavebné bloky. A ja si myslím, že to je program, vďaka ktorému by sme mali zabezpečiť práve tie základy. A pod, zároveň budeme pracovať aj na tých stavebných blokoch, ale viem, že tu používam niektoré asi tie komplikované portugalské výrazy, tak sa spravňujem tlmočníkom. V každom prípade musím jasne zadefinovať hranice, e, ktoré medzi predstavujú aplikácie, ktoré pripravuje Európska komisia, jednotlivé členské štáty a spoločnosť bude musieť uplatňovať rovnaké normy ochrany a bude potrebné im zabezpečiť interoperabilitu, pretože to je to podstatné v tomto procese. A na druhej strane aj pani Margarita hovorila o tom, že existuje tu platforma. A ja by som sa chcel dozvedieť, že koľkokrát už táto platforma bola využitá. Pretože sú tu určité riešenia, ktoré táto platforma vypracovala a my by sme to mali využiť. Ja budem to spomínať aj vo svojej správe. A to sú pozmenujúce návrhy 1725, tie sa tiež uberajú týmto smerom. A po rozprave, ktorú som mal s niektorými spolupravodajcami po neformálnych rozhovoroch, tiež pripravím návrh že tie osvedčené postupy a podobne to je dobré riešenie, ale treba mať tiež aj taký proaktívny prístup a takéto osvedčené postupy treba trošku upravovať. A to je podstatné, týka sa to pozmeňujúcich návrhov číslo 12 a 19. Sú tu takisto aj pozmeňujúci návrhy, ktoré sa týkajú samotného procesu. My sme o tomto hovorili už s komisiou, že, je proces, že tento proces je treba zjednodušiť a zároveň treba zabezpečiť alebo zaručiť kritéria, ktorých hovorila aj kolega Margal. To sú pozmeň 14, 17, 21, 28. To sú pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú zjednodušenia. Čiže keď budeme môcť niečo využiť, tak um, rôzne postupy, ktoré sa týkajú krízy a podobne aj tiež takisto potrebné posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi, takisto aj spoluprácu medzi administratívami a podnikmi, to je 1323 pozvoňujúce návrhy. A ak, tak ako už som povedal na začiatku, Hovoril som, že program má v názve nie len administratívu, ale ide aj o ide aj o presne Takisto tu máme podmenujúce e, návrhy výboru LIBE, to je číslo 18, ale máme pred sebou ešte jednoducho veľa práce, veľa, veľa práce a budeme musieť na tomto pracovať, ale musíme si stále byť vedomí toho, že pracujeme v prospech toho dosiahnutia nášho spoločného cieľa a niekedy sa situácia musí, musí napraviť predseda. Ďakujem. Je dôležité, aby niekedy došlo k spontánnej výmene názora, to je aj 17. bod nášho dnešného programu. A chcel by som povedať, že pán Bonny e, bude e, v funkcii tieňového spravodajca za EPP. Nech sa páči, pán Bonny, máte slovo. Ďakujem. Myslím si, že všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré Carlos navrhol, sú veľmi užitočné. A myslím si, že by sme mali tieto pozmeňovacie návrhy podporiť. Samozrejme, máme ešte mesiac na nejaké ďalšie dodatkové pozmeňovacie návrhy a ja by som sa chcel sústrediť v tejto chvíli na dva body. V prvom rade, keď hovoríme o interoperabilite, myslím si, že by bolo dobré, aby sme e, posilnili vzťah medzi európskymi snahami, ktoré sú popísané v tomto dokumente a prioritami, ktoré už existujú v jednotlivých členských štátoch. Podľa mňa je dôležité, aby sme do ISA 2 taktiež zaviedli isté typy povinnosti, že potrebujeme nielen e, spoluprácu, ale dohodu o niektorých e, prioritách. Druhá dôležitá vec. Ako overiť, že interoperabilita, ktorá je navrhnutá v tomto rámci architektúre, ktoré sa uvádzajú v tomto dokumente, bude mm, reagovať smerom k novým technológiám a novým výzvam. Pre, predstavme si situáciu, keby sme mali digitálnu platformu pre zdravie a ja by som chcel vedieť, či toto bude kompatibilné v rámci jednotlivých členských štátov a či takýto model interoperability bude dostatočný a prajný pre tieto riešenia, pretože teraz hovoríme v roku, sme v roku 2015, koniec programu je nastavený na rok 2020 a myslím si, že žijeme v naozaj dôležitých časoch, kedy pravdepodobne vzniknú nové moderné technológie a potom aj po balíčku pre digitálny jednotlivý trh, ktorý pripravila komisia, ktorú, e, ktorý schvália všetky zúčastnené strany, a keď dojde k implementácii tohto balíčka, e, preukáže, že stojíme pred novými výzvami a novými možnosťami, takže by sme mali byť otvorení aj v tomto projekte. Mali by sme byť otvorení dostatočným schémom interoperability, aby boli teda tieto otvorené ďalším eh, možným eh, zmenám v budúcnosti. Tretí bod sa týka otázky, ako sa vyhnúť e, zdvojovaniu e, medzi programami interoperability a činnosťami členských štátov v tejto oblasti. Domnievam sa, že bude potrebné zaviesť eh, akúsi povinnosť. Eh, všetci zúčastnené strany sa budú musieť zúčastňovať každoročného, každoročnej eh, správy Viem, že to predstavuje administratívnu zaťaž, ale pokiaľ sa chceme vyhnúť komplikáciám, myslím si, že práve toto by mohlo byť riešenie. Budem v tomto duchu pracovať aj na mm, pozmeňovacích návrhoch. No a potom ešte jedna vec, tá sa nezameriava priamo na dokument, o ktorom sme dnes hovorili. Skôr je to otázka týkajúca sa legislatívneho priestoru, legislatívnej medzery. Ja si myslím, že by bolo lepšie, aby sme mali Súčasne toto riešenie schválené parlamentom, a to riešenie následne bude pripravené na implementáciu a taktiež e, dobre, dostatočné vedomosti o potrebných e, legislatívnych zmenách. Ja si myslím, že by sme tento program mali započať e, s objasnením právneho základu e, pre mnohé pravdepodobne nové činnosti. Takže toto je len akýsi doplnok. Ja ti naozaj ďakujem, Carlos, za tvoju energiu a ducha, pretože si myslím, že si nám všetkým poukázal, alebo teda nám ukázal nové chápanie interoperability. A presunuli sme sa od striktne technickej diskusie k jadru diskusie na túto tému. Ďakujem ti. Ďakujem. Pán Tojer odišiel. Takže ďalším rečníkom je pán Maragal. Mm, no, no Ďakujem, pán predseda. Myslím, že nie je nutné opakovať to, čo tu už zaznelo. Keby som sa mal vyjadriť eh, na tému, aké budú naše kritéria pri práci, tak by som povedala, že si je najdôležitejšie zadefinovať úlohu EÚ v tejto záležitosti. Napríklad subsidiarita versus centrálnosť. Je dôležité, aby sme proaktívnym spôsobom túto úlohu zaangažovali do všeobecných noriem a aby sme e, sprevádzali členské štáty na ich ceste pri realizácii vlastných programov interoperability. Po druhé, domnievam sa, že kritérium otvorenosti a otvárania sa trhu tieto by mali byť zásadné pri realizácii projektov. Taktiež je dôležité propagovať účinnosť. Aj to by mohlo byť naozaj vrchol úspechu nášho programu. Znamenalo by to, že nebudeme potrebovať ISA 3, ako som už hovoril. No a na záver ešte otázka koordinácie. A či, súčinnosti e, na úrovni Európskej komisie. To je naozaj zásadné. Nebolo by akceptovateľné mať v dispozícii iba jeden analytický prístup alebo jeden typ, jeden všeobecný prístup k ISA 2. Potrebujeme dostatočné záruky, poskytnúť dostatočné záruky, aby sme zabezpečili účinnosť a úspory z rozsahu. Musíme pracovať všetci spolu a spolupráca na rovni Európskej komisie by bola zásadná. No, myslím si, že e, máme ešte čas aj na nejaké špecifické pozmeňovacie návrhy a verím, že urobíme dobrý kus práce. Ďakujem, ja sa budem riadiť dohodou so sekretariatom a prečítam príspevok pani Matias. Program ISA, interoperabilita riešenia pre európsku verejnú správu, sa blíži ku koncu. E, bude ukončený 31. decembra 2015 a tým pádom je potrebný nový program na úrovni EÚ. Program sa venuje digitalizácie európskej verejnej správy a venuje sa témam ako je interoperabilita, najmä cezhraničná interoperabilita, online služieb, e-správa, e-zdravie, e-faktory, e-verejné e, obstarávanie, cloud a rôzne interoperabilné platformy, ktoré majú za účel zmodernizovať e, verejnú správu na úrovni EÚ, členských štátov aj na regionálnej a miestnej úrovni efektivita, transparentnosť a kvalita služieb verejného sektora musí zahrňať aj lepšie digitálne služby, ktoré uľahčia život užívateľom, najmä tým, ktorí e, žijú ďalej od mestských centier. V princípe sme za tento program modernizácie založenej na IKT, modernizácie verejnej správy založené na IKT. No a teraz je čas na to, aby sa prejavili zástupcovia komisie. Možno pani Ingestat, ona je riaditeľkou generálneho riaditeľstva Digit. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Ďakujem aj spravodajcom, aj všetkým poslancom za naozaj hodnotné príspevky. Na úvod by som rada povedala, že viacerí z vás eh, hovorili aj o úlohe komisie v celom tomto procese, najmä pokiaľ ide o princíp subsidiarity na strane jednej a spoluprácu medzi eh, službami komisie na strane druhej. A ja by som toto chcela taktiež opätovne zdôrazniť. My uskutočňujeme kroky, ktoré nám umožnia, ktoré nám umožnia naozaj sa ubezpečiť, že úzko spolupracujeme v rámci jednotlivých programov na jednotlivých e, iniciatívach a všetky relevantné služby e, e, sú taktiež otvorené vzájomnej spolupráci. Takže toto je slub z našej strany. Ako nedávno povedala pani Georgieva na ministerskom stretnutí 3. decembra, komisia je pripravená pomôcť a podporiť tento program v jednotlivých členských štátoch v oblasti modernizácie verejnej správy. A v špecifickom prípade IZA máme rovnaký zámer. Sme tu, e, spolupracujeme s členskými štátmi, aby sme dosiahli úspech programu ISA. No, tie, je dôležité, aby sme rešpektovali e, jednotlivé úlohy. Ak dovolíte, dám teraz slovo Margarite ktorá zodpovie niektoré konkrétne otázky, ktoré tu zazneli. Hovorili ste o tej legislatívnej medzere, to bolo veľmi zaujímavé, hovoril o tom aj pán Maragál. Ja by som v prvom rade chcela hovoriť aj o niektorých otvorených bodoch. V prvom rade komisár, ktorý je zodpovedný za program ISA, takže to je pán komisár Oettinger a my sme samozrejme v kontakte aj s ďalšími komisármi, o ktorých sme hovorili. Pokiaľ ide o to, ako môžu členské štáty uspieť lepšie, tak myslím si, že to nie je na komisii, aby sa angažovala do vnútorných záležitostí členských štátov, ale fakt, že existuje lepšia koordinácia medzi jednotlivými službami agentúrovej komisie e, prinesie výhody aj pre členské štáty a pomôže im v rámci ich koordinácie a implementácie programu. Ďalšia otázka, ktorá tu zaznela, sa týkala e, špeci, špecificky e, financovania. To je uvedené v balíčku návrhu, ale môžeme túto otázku zodpovedať aj písomne a podrobnejšie. Pokiaľ ide o kľúčové lekcie, kľúčové kapitoly, návrh programu, ktorý je teraz na stole, bol založený na vstupoch, ktoré sme e, dostali od členských štátov v rámci priebežného hodnotenia programu aj revízie programu Európskej interoperabilite, potom sme aj viedli rokovania s členskými štátmi a komisiou. No a verejná správa jednotlivých členských štátov nás informovala o riešeniach a problémoch. Pokiaľ ide o tú legislatívnu medzeru, ten legislatívny priestor, to je trošku komplexnejšia otázka. Budeme schopní koncom roka mať naozaj jasnú víziu legislatívnej medzery, ktorú bude treba zaplniť budúcim programom? Nemôžem za to dať ruku do ohňa, ale určite sa tomu budeme venovať, pretože túto otázku určite budeme počuť aj zo strany výboru. Takže budeme o tom diskutovať a uvidíme, aké budú z toho výstupy. Čiže určite dojde k revízii rámca architektúry, ale potom sú tu aj pre, pre, mm, mezery v iných oblastiach. V tejto chvíli neviem povedať ešte čo, ale chcem, môžem len povedať, že o tom určite budeme diskutovať s eh, výborom a vtedy budeme schopní sa k tejto otázke vrátiť. A teraz je čas eh, pre spravodajcu. Pán Zoríňo, máte slovo. A palavra é uma coisa que não se deve, que não se deve abusar, porque eh, penso que neste momento... Nós... Nemyslím, že by sme mali zneužívať túto príležitosť a hovoriť za každú cenu. Myslím si, že sme vo fáze diskusie, kedy je dôležité, že máme informácie, hovorili sme o tom spolu a myslím, že teraz čas je vyhrnúť si rokávy, spolupracovať s tieňovými spravodajcami, e, s komisiou, s autormi návrhu. A ja si myslím, že by sme sa mali sústrediť na fakty, tie fakty použiť a postupovať ďalej. Chcel by som sa poďakovať Európskemu parlamentu za to, že prispel k organizácii tohto vypočutia a taktiež by som sa chcel poďakovať všetkým účastníkom za to, ako úžasne e, participovali. A chcem sa poďakovať aj expertom, Európskej komisii, členom výboru a všetkým, ktorí sa dnes popoludní tohto vypočutia zúčastnili. Myslím, že sa nám podarí e, naozaj dospieť k kvalitnému záveru. Ďakujem. A teraz je mi veľmi príjemným potešením poďakovať sa všetkým účastníkom e, diskusie a ľuďom, ktorí sa podelili o svoje stanoviská, o svoje názory. A najmä sa chcem poďakovať všetkým rečníkom, a najmä pánovi Zoriňovi, spravodajcovi tejto veľmi dôležitej správy. Časová lehota na podávanie pozmeňovacích návrhov k návrhu správy je 26. február 2015, takže máme, myslím, dosť času. na to, aby sme mohli na tej téme pracovať. Dúfam, že dojde aj k zhrnutiu e, dnešnej diskusie. No a posledný bod na programe je e, povedať vám, kedy sa stretneme na budúce. To je 26. február 2015, 15.00 v Bruseli. Tu bude mimoriadne zasadnutie a 23. februára 2015 o 3. popoludní v Bruseli bude normálne zasadnutie. A to bude potom pokračovať 24. februára o 9. ráno tiež tu v Bruseli. Takže počas týchto dvoch dní sa budeme stretávať možno v tejto miestnosti, áno, bude to táto miestnosť. A chcem sa vám poďakovať za účasť v diskusii a prajem vám príjemné popoludne a dobrú chuť.